Hlasovanie bude o na poludne. Budeme hlasovať aj o týchto štyroch návrhoch uznesení. Ďalšia téma je vyhlásenie komisie o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladeži. Slovo má pán komisár de Hucht. Ďakujem, pani predsedajúca, ctené poslankyne, ctení poslanci. Zrútenie budovy v Savare blízko Dháky v Bangladeži 24. apríla hlboko šokovala všetkých nás. Vyžiadalo si to životy aspoň 1127 ľudí a zranených bolo ešte oveľa viac. Väčšina Väčšinou to boli mladé ženy, ktoré pracovali v textilných prevádzkach v tejto budove. Pán Andor, pani Ashton a, a pán Balks sledujú to, čo sa deje a aj v ich mene by som chcel opätovne vyjadriť sústrasť rodinám obetí. Rozsah tejto nehody aj predchádzajúcich nehôd upriamil pozornosť ľudí sveta na podmienky v textilnom priemysle nielen v Bangladeži, ale v iných rozvíjajúcich sa krajinách. A na to, že Európa je najväčším obchodným partnerom Bangladežu v tejto oblasti. Dovolte mi počiarknúť, že dnešná Rozpráva sa iste, že bude sústreďovať zo zrejmých dôvodov na Bangladeš, ale nejde tu o to, aby sme nejako zahambovali túto krajinu a ukazovali na ňu prstom. Rovnaké podmienky iste panujú aj v Inde a treba to zobrať komplexne a globálne. Treba zareagovať veľmi rýchlo aj v Bangladeže v Európe, nielen vyjadriť ľútosť, ale aj prevziať iniciatívu a konať. Máme novú stratégiu v kontexte širokého problému pracovných noriem v textilnom priemysle v celej juhovýchodnej Ázii. Máme výrazné, vážne obavy, keďže Bangladeš je eh, jedným z veľkých obchodných partnerov Európy, eh, obavy o to, aké sú pracovné podmienky, aké sú zdravotné a bezpečnostné normy. Apelovali sme na vládu Bangladeša, aby okamžite konala. Bangladeš musí dodržiavať medzinárodné pracovné podmienky organiza- Medzinárodnej organizácie práce, MOP, a môžeme začať eh, rozbiehať projekty, ktoré by sme odfinancovali. Podporujem úsilie MOP, ktoré eh, chce zaskupiť rozličných aktérov a tí by sa venovali bezpečnostným normám textilných tovární v Bangladeži. Toto je veľmi aktívny prístup. E, môžeme využiť aj všeobecný systém preferencií, vrátane, v rámci ktorých dostane, dostáva Bangladeš prístup na trh vo, všetkom, vo všetkých produktoch okrem zbraní. Zodpovedný manažment v e, dodavateľsko-odberateľských reťazcoch je čímsi, čo je absolútne žiaduce. Vláda Bangladeša sa musí vysporiadať so sociálnymi nerovnostiami a pracovnými podmienkami vrátane zodpovedného riadenia dodavateľsko-odberateľského reťazca. Európske medzinárodné firmy by mali rešpektovať pracovné podmienky celom dodavateľskom reťazci a takisto firmy by sa mali venovať spoločenskej zodpovednosti svojej, lebo je tu koncept spoločenskej zodpovednosti podnikov. Veľké módne značky a textilné e, pre, prevádzky a predajne by e, sa mali zhodnúť na dohode, ktorá by vyústila do lepšej bezpečnosti práce v továrniach v Bangladeži a už mnohé firmy sa pripojili k tejto iniciatíve. V Dáke bola delegácia EÚ, stretli sa s poprednými predstaviteľmi vlády aj výrobcov, s asociáciou vývozcov a hovorilo sa o bezpečnostných normách v oblasti e, textilného priemyslu, výroby textilu, pretože veľké textilné a módne e, značky spolupráci s rozvojovými agentúrami a MOP sa chcú zapojiť do zlepšovania týchto podmienok. Takáto intenzívna aktivita ukazuje, aký sme ochotní pomôcť Bangladežu navodiť pozitívne zmeny. Vysielame jasný signál, že tento problém je mimoriadne vážny a že sa mu urgentne venujeme. Chceme ho urgentne vyriešiť. Pracovné podmienky by mali byť zabezpečené zo všetkých strán. Všetky strany by mali prevziať svoju zodpovednosť a spolupracovať. Prediskutujem si tieto záležitosti s ministrom Monim na stretnutí v Bruseli na budúci pondelok. Povzbudzujeme eh, misiu MOP, ktorá sa odobrala do Bangladeža a ktorá potom si vypočula všetkých aktérov a vydali sa spoločné vyhlásenia. Cieľom je zabrániť ďalším tragédiám, najmä vyhodnotením štruktúr e, budov a kontrolami vo všetkých oblastiach, kde sa vyrábajú textilné výrobky na vývoz. Implementácia Národného plánu tripartity na zlepšenie bezpečnosti v textilných prevádzkach sa prejala v marci a takisto tu ide o slobodu združovania, o vzdelávanie, o rekvalifikovanie rekonštrukciu a riešenie e, čo s nezamestnanými. Toto všetko sú kroky tým správnym smerom. MOP má ústrednú úlohu a zaručuje medzinárodne akceptovateľné štandardy. Spoločné vyhlásenie, ktoré sa prijalo, teraz musí byť v praxi prijaté a musí na, na, nadvezovať e, časovo priateľný akčný plán. Všetky problémy sa nedajú vyriešiť okamžite, ale odhodlanie a záväzok je čímsi, čo, e, po čom voláme a čo podporujeme. Podporujeme Bangladeš a všetkých ostatných partnerov, aby ratifikovali a implementovali medzinárodné pracovné štandardy a spolupracovali s MOP v tomto smere. Podporujeme a pozbudzujeme Bangladeš, aby sa venoval aj zdravotným a bezpečnostným normám v oblasti bezpečnosti práce a pozbudzujeme všetky podniky, aby využili možnosť sociálnej práce eh, v spoločenskej zodpovednosti podnikov, pre ktorú existujú už usmernenia aj pre multinárodné firmy. Vyhlásenie o tripartite a medzinárodnej spoločnosti MOP je čím si, k čomu sa treba prihlásiť a európske firmy by mali kontrolovať to, ako sa veci dejú v dodavateľskom reťazci, či sa dodržujú obchodné podmienky, pracovné podmienky, ľudské práva. Inštruovali sme firmy v tomto smere. Aby sme dosiahli nastolené ciele, treba udržiavať konštruktívny dialog s organizáciami a príslušnými autoritami, opravnenými eh, aktérmi v Bangladeži. A podporujeme takisto všetky aktivity našich sociálnych partnerov v textilnom priemysle, už sme sa začali zaoberať aj nasledujúcimi krokmi, ktoré majú podporiť e, zodpovedné riešenie dodávateľského odberateľského reťazca nielen v Bangladeži, ale aj inde. Majú sa rozbehnúť projekty, ktoré budú podporovať tieto ciele. Niektoré príklady projektov, ktoré už financujeme, je podpora vlády a asociácií zamestnávateľov, aby vykonávali kontroly a audity, aby vyškolili pracovných inšpektorov, aby existovali pracovné E, strediska, ktoré by sa zaoberali zdravotnými bezpečnostnými normami. Toto všetko riadi aj MOP, hodnotí to, aké vzdelávacie potreby v tomto poli, na tomto poli existujú v Bangladeži a inde. Netreba podceniť rozsah tohto problému a fakt, že tento problém nie je len v Bangladeži alebo len v priemyselnom odvetví textilu, ale aj in, v iných krajinách a v iných sektoroch. Európsky parlament tu má dôležitú úlohu a musí plniť to, čo vydalo vo forme všeobecných vyhlásení, aj spolupracovať s národnými parlamentmi. Bangladešský parlament sa skladá z poslankyň a poslancov, z ktorých mnohí majú úzke prepojenia na textilný priemysel a mali by využiť svoje, svoju váhu v tomto zmysle. Poslankyne, poslanci, e, apelujeme na vládu Bangladeža, vláda je našim partnerom, spolupracujeme s nimi, ale každá práca musí mať svoj cieľ. Tu, my, tu by mal byť cieľ taký, že by sa pracovné podmienky pre ľudí v Bangladeži mali zlepšiť, o tom to všetko je. Budem na to skutočne veľmi prísne dohliadať a ak sa veci nezlepšia, požiadam o to, aby sa rozbehlo vyšetrovanie, to chcem povedať jasne Isté, že je to proces, ktorý sa nedá zmeniť z večera na ráno, ale aspoň to musí byť produktívne, to, čo sa robí. Po druhé, veľmi výrazne verím, že európske firmy, ktoré predávajú odev, textil, veľkí klienti textilných dielní v Bangladeži musia takisto prevziať svoj diel zodpovednosti za to, že sú súčasťou takéhoto dodavateľsko-odberateľského reťazca. Zorganizujeme pre nich platformy a stretnutia. Jedna, tak, jedno takéto podujatie bude už na konci júna, kde si využijeme, vypočujeme, aké konkrétne kroky už tieto firmy urobili. Budeme trvať na tom, aby konkrétne pomenovali, čo robia a aby prevzali svoj diel zodpovednosti v dodavateľsko-odberateľskom reťazci. Nie je to o obchode toto všetko. Obchod musí rešpektovať základné pravidlá. Obchodovanie je pre Bangladeš samozrejme dôležité, pretože zamestnáva milióny ľudí, mnohé, mnohé z týchto ľudí, mnohí sú ženami. A treba rešpektovať základné ľudské práva týchto žien. Ide tu o úctu k ľudskej dôstojnosti. A ľudská dôstojnosť má pr- prednosť pred obchodovaním. Ďakujem. Grácie. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz majú slovo rečníci v mene politickej skupiny, najskôr v mene EPP, pán Daniel Kaspari na 3 minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, Myslím, že e, svojimi poslednými slovami ste nám hovorili všetkým zo srdca, pretože vzhľadom na viac ako tisíc mŕtvych e, pri nedávnych otalostiach e, v tejto veľkej fabrike, myslím si, že sa to dotklo všetkých nás, nielen tu v Európskom parlamente. Čo sa týka štandardov, noriem, to súvisí aj s ich aplikáciou v praxi. Myslím, že je dôležité, aby sme nenadávali len na reťazce lacného oblečenia, E, týka sa to aj drahších kusov oblečenia a týchto predajcov. E, ide tu o to, kde sú vyrábané tieto výrobky a o to, do akej miery zohľadňuje konečná cena, e, cenu práce. Často spolu vôbec nesúvisia. Myslím, že bojkot, tak ako to niektorí požadovali v úvode, by nebol správnym riešením. V textilnom sektore v Bangladeši totiž ide o niekoľko miliónov ľudí, ktorí sú odkázaní na túto prácu, aby mali z čoho vôbec vyžiť a najmä v tamojších e, podmienkach, napriek e, tomu, že sú to naozaj z nášho pohľadu extrémne nízke mzdy, e, zarábajú dobre títo ľudia na tamojšie pomery. Um, tu nie je len o štandardy tohto problému, keď hovoríme o právnych e, aspektoch Bangladeši. Ja mám dojem, že vo väčšine týchto udalostí ide najmä o otázku e, trestnej zodpovednosti keď sa pozeráme na budovu, v ktorej došlo v tejto katastrofe, bolo jasné, že e, sa tam veci e, nerobili správne, že sa nedodržiavala platná legislatíva. A na druhej strane e, iste aj orgány Bangladeši si musia položiť otázku, či urobili dosť preto, aby zabezpečili, že ľudia aby dodržiavali legislatívu. Ale ja by som bol rád, keby sme tu nešerli nejaký nový imperializmus alebo kolonializmus v týchto krajinách. Bol by som rád, tak ako to povedal pán komisár de Gucht, aby sme im poskytli naozaj skutočnú e, pomoc. E, naše skúsenosti máme predsa desaťročné, storočné skúsenosti v oblasti e, pracovných podmienok, ale aj ochrany pred požiarmi, pred katastrofami na pracovisku. A som veľmi rád, že bangladežská vláda naznačila, že je ochotná spolupracovať s MOP intenzívnejšie, ale som veľmi vďačný aj za to, keď si premyslíme teraz nad rámec našej spoločnej eh, bezpečnostnej eh, politiky, politiky obchodu, ako naozaj môžeme poskytnúť v tejto oblasti, nie nejako povýšenecky, ale naozaj ochotne poskytnúť im naše poznatky, vedomosti a skúsenosti. Bol by som rád, pán komisár, keby ste v oblasti rokovania obchode nehovorili len o normách eh, v dodavateľskom reťazci. Myslím si, že naše obchodné reťazce majú úlohu aj v oblasti udržateľného spôsobu výroby. Sú to skôr malé firmy, ktoré sa orientujú na tento udržateľný spôsob výroby. A keď sa nám to darí, aby sa v oblasti kávy alebo čokolády, eh, mohlo by sa to dariť aj v oblasti oblečenia, aby sa aj tu zohľadnil aspekt eh, spravodlivej um, ceny za prácu. Myslím si, že tým by sme um, vyhoveli mnohým občanom, pretože im záleží na spravodlivých podmienkách v týchto krajinách. Musíme teda šíriť tieto naše hodnoty aj v tomto zmysle. Ďakujem. Per... Ďakujeme pekne. Teraz v mene SAD pani De Kaiser na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď sa hovorí, že zneužívanie ľudí je už prežitkom. Ja by som povedala, že nie, pretože sa to len presunulo do inej časti sveta. Bangladeš je toho príkladom. E, videli sme všetci, e, koľko krvi bolo priliatej v tomto sektore e, tak ako v sektore diamantov, keď sa pozeráme na tie veľké obchodné reťazce ako Zara a iné, ktoré zneužívajú ľudí doslovne v Bangladeši. Bangladeš je druhým najvýznamnejším vývozcom textilných výrobkov po Číne. Uh, Schválili sme uznesenie v marci a v januári tohto roka, ale teraz viac ako 1600 ľudí prišlo o život e, pri tejto katastrofe a ani jeden reťazec e, nebol e, konkrétne spomenutý ako spoluvinník. E, situácia je to naozaj veľmi poľutovania hodná, pretože spotrebitelia sú tohto súčasťou. E, sú tu slabiny v legislatíve, nesleduje sa priamo jej dodržiavanie, taktiež čo sa týka dohôd e, medzi EÚ a týmito krajinami a čo sa týka noriem MOP. Ehm, táto priemyselná katastrofa však niekedy môže mať aj pozitívne vplyvy a dopady. V 56. bola katastrofa podobného charakteru v Belgicku, ktorá viedla k tomu, že sa zaviedli nové e, významné štandardy e, vlastne bezpečnosti práce v baniach e, a v oceliárniach. A to je možno dôležité aj v prípade Bangladeša. Možno to bude mať napokon predsa len pozitívne dopady. Povedali ste, pán komisár, že už bolo prijatých viacero opatrení v oblasti legislatívy, sociálneho dialogu a tak ďalej a taktiež v oblasti akčného plánu, najmä dohoda o podmienkach bezpečnosti a, prá- a zdravia v práci. Bola by som však rada, keby sa to sledovalo aj naďalej, či sa tieto opatrenia dodržiavajú aj v praxi. Máme totiž zodpovednosť voči ostatným, ako som už povedala včera večer, veľké nadnárodné firmy, ktoré pôsobia v USA, sa nepodpísali po túto dohodu a na to nesmieme zabúdať, keď s nimi rokujeme o dohodách o voľnom obchode teraz. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny ALDE pán Benien, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr by som rád vyjadril aj e, svoju spoluúčasť e, a súcit e, s rodinami pozostalých. Musím povedať, že to nešlo len o straty rodiny príslušníkov, išlo tu taktiež o stratu živiteľa v mnohých prípadoch. Už nebudú mať takúto, takýto zdroj obživy a nemajú rovnakú podporu od štátu, ako by sme mali tu my u nás. Je to ďalšia stratégia e, iba o niekoľko mesiacov po e, požiari v textilnom závode inde. E, o mnoho horšie je, že pracovníci upozorňovali vopred, že sú tam problémy v tejto budove a pritom sa s tým nič neurobilo. Oceňujem, že bangladešská vláda zareagovala relatívne promptne a zaviedla reformy v oblasti legislatívy práce, minimálnej mzdy, kontrol a tak ďalej, ale musíme sa snažiť zabezpečiť, aby tieto reformy sa naozaj implementovali v praxi, aby to neboli len schválené reformy, ale aby sa aplikovali. Chcem taktiež oceniť nový kódex bezpečnosť budov, e, ktorý podpísalo mnoho európskych predajcov, ale ľutujem veľmi, že mnohí ďalší sa k nemu nepripojili, najmä americkí predajcovia a taktiež jedna významná nemecká a firma sa pod to nepodpísala. Nesmieme zabúdať, že v týchto závodoch e, sa vyrába pre mnohých rôznych predajcov a bolo by vhodné, keby sme mali jednotný systém záruk, ktorý by nám zabezpečil dodržiavanie bezpečnostných pravidel pri práci. Chcem oceniť vyjadrenie pána komisára, myslím, že bolo dosť jednoznačné a silné ale zaujímalo by ma niečo viac o tom, čo môžeme urobiť, aby sme vytvorili e, taký zotelenejší prístup k našim americkým partnerom z hľadiska medzinárodného obchodu s Bangladešom a taktiež z hľadiska toho, ako môžeme využiť e, e, to, čo máme z hľadiska napríklad všeobecného systému preferencií ako istú sféru vplyvu. Ja súhlasím s pánom Kasparim, že by sme nemali e, iba jednoducho bojkotovať výrobky z Bangladeša, pretože Ehm, táto krajina veľmi výrazne závisí od tohto príjmu. Teda zaujímalo by ma, do, ako ďaleko je komisia ochotná zájsť v tomto smere. Na záver by som povedal, že musíme konať okamžite, pretože príliš mnoho ľudí už prišlo o život a väčšina z týchto stratégií ehm, dalo, bolo by sa im bývalo dalo zabrániť. Grazie per il gruppo verde. Ďakujeme pekne, teraz mene zelených. Pani, eh, la, pani Lambert, na 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorím taktiež e, ako predsedkynia delegácie pre vzťahy s Južnou Áziou, ktorá pokrýva aj Bangladeš. A taktiež e, e, chcem vysloviť z tejto svojej pozície súcit rodinám pozostalých tejto katastrofy. Pred niekoľkými dňami Bangladeš presunul viac ako milión ľudí z nebezpečenstva pred blížiacim sa cyklónom. Tam došlo k 13 úmrtiam, e, najmä v dôsledku kolízie s vlakom a taktiež straty na nehnuteľnostiach. Spomínam to preto, e, že to dokazuje, čo sa dá urobiť, aby sa znížili dopady katastrof a rizik, e, keď vláda a občianská spoločnosť pracujú spoločne s medzinárodnými organizáciami pomoci. Musíme e, taktiež rovnako e, zakročiť v oblasti textilného priemyslu aj ľudiarenského priemyslu. V textilnom priemysle pracuje viac ako 4 milióny ľudí, e, sú to najmä ženy, ktoré si musia byť istí, že sa môžu vrátiť po pracovnom dni domov. A to má dopady, teda tieto ich mzdy, to majú dopady na konečné ceny týchto výrobkov. Ehm, tieto udalosti eh, zvýšili politickú pozornosť a taktiež eh, obavy. Som veľmi rada, že sa tomu začíname venovať. Veľmi som rada, že sa do toho zapája Medzinárodná organizácia práce a že Európska únia taktiež poskytuje eh, pomoc. Nový kódex Um, v oblasti požiarov a bezpečnosti budov, do ktorého sú zapojené rôzne subjekty, okrem iného aj predajcovia. Myslím, že to je významný krok vpred a nemali by sme sa uh, vrácať späť. Mali by sme spomínať presne, ktoré firmy sa k tomu nepridali. Tento verejný tlak je veľmi dôležitý, ako povedali kolegovia, koordinovaný a celostný prístup, nielen nejaké rôzne paralelné opatrenia a kontroly. Uh, takýto celostný prístup potrebujeme aj ďalšie opatrenia, o ktorých hovoríme z hľadiska spoločenskej zodpovednosti firiem e, je potrebné posilniť. Teda moja skupina nepodporí pozmeňovacie návrhy, aby sa tieto veci vypustili z uznesenia. Akčný plán rozhodne oceňujeme, e, posilní to úlohu odborových organizácií a myslím, že to je veľmi významný krok e, v tomto smere. A taktiež, aby taktiež sa mohli slobodne združovať a organizovať a taktiež volanie zodpovednosti manažmentu riadenia pretože tento prvok práve chýbal v tejto katastrofe a taktiež inšpekcie kontroly, ktoré musia eh, si plniť svoje povinnosti a nesmie im v tom nikto brániť. Taktiež rozvorazňujeme, že systém všeobecných preferencií by mal byť stimulom. Isté, že sú tu aj dopady, ak eh, sa to nezreformuje, ale začníme najskôr prístupom stimulov. A malo by sa to stiahovať eh, na všetky krajiny to by sme mali zhľadne napríklad aj e, v dohode o voľovom obchode s Indiou. Aj tam je to, že rozsiahli textilný priemysel, ktorý si zaslúži pozornosť. Ďakujem. Grazie per il gruppo... E- Ďakujeme pekne. Teraz v mene ECR, pán Tanok na 1,5 minúty. Pani predsedajúca, e, všetci z nás e, chcú vysloviť súcit e, pozostalým po tejto hroznej katastrofe v továrni v Dake a taktiež v mojom volebnom obvode máme viac ako 150 tisíc britských bangladešanov, ktorí niektorých stratili z nich rodinných príslušníkov ako bangladešská vláda veľmi dobre vie, táto tragédia, tragédia sa nemusela uskutočniť, ak by um, ľahostajní vlastníci budovy dodržiavali platné normy a legislatívu. E, za posledné mesiace sme zaznamenali viacero uznesení k tejto e, téme a zdá sa, že sme vypustili mnohé iné problémy e, krajiny z pozornosti v tejto oblasti. Bangladeš je stabilnou sekulárnou demokraciou, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Sú tu systémové problémy v oblasti textilného priemyslu, ktoré sa musia riešiť na úrovni rôznych zúčastnených aktérov, ale ak budeme iba rozhodnutne zakazovať a odmietať, to nič nevyrieši. Systém všeobecných preferencií eh, je podľa mňa dobrým systémom, eh, ale ak by sme eh, toto upreli Bangladešu, iba by sme upreli peniaze bežným ľuďom, musíme sa snažiť spolupracovať s bangladešskou vládou, s orgánmi konštruktívne ako partnery a zabezpečiť, aby pracovné podmienky sa zlepšovali a aby takéto tragédie sa už neopakovali nikdy. Európska únia, aj predajcovia a dovozcovia musia taktiež sledovať eh, pozornejšie svoj dodavateľský reťazec eh, a to sa týka aj dodržiavania štandardov Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem. Grazie per il gruppo GU. Ďakujeme so skupinou GUE. Pán Scholz, jednu minútu. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia. Je to je to, je to dosť riedkavé, že parlament takto jednohlasne odsúhlasí uznesenie udalosti Bangladeši na všetky, nami všetkými otriasli. Ale čo tých 6 mŕtvych v tej, v tej továrni, ktorá sa zrú, zrútila pred týždňom v Kambodži, kde sa vyrábajú tie skvelé tenisky ASICS za 25 eur. Takže presahuje to hranice Bangladešu a my ako spotrebitelia musíme e, agitovať pri našich koncernoch, na ktorý, ktorí majú naozaj e, veľký tlak v oblasti nákladov. Áno, čo sa týka štruktúr e, dodavateľských reťazcov, tak tam sa niečo musí zmeniť. A väčšina parlamentu väčšinou hlasovala proti návrhom mojej skupiny. Ale ja si myslím, že by sme túto oblasť mali konečne začať regulovať. Dodržiavanie pra- ľudských práv a práv zamestnancov a kritéria ochrany životného prostredia. Toto nebolo nikdy pre tento parlament e, podmienkou pre dovoz tovaru. A takže toto je naozaj neludské, si myslím, čo sa tu deje. Ja dúfam, že dámy a páni sa tým konečne zamyslíte a apelujem na komisiu. Ja som, pán komisár, vás veľmi pozorne počúval, takže apelujem na vás, aby ste konečne hneď vypracovali legislatívne návrhy a už nenechajme tie podniky, ktoré nemajú zábrany, aby sa z toho opäť dostali. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pán Svensson, dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja tiež, ako už povedali aj predrečníci, by som chcel povedať, že naozaj polutovania hodné, že toľko ľudí muselo trpieť v rámci tohto smutného príbehu. A na druhej strane chcem poďakovať komisii a komisárovi za vyjadrenie, ktoré tu práve predniesol. Aktivity, ktoré sú za vašim vyhlásením, my ich všetci oceňujeme. No v takejto situácii je jednoduché začať požadovať ďalšiu legislatívu a samozrejme legislatíva rozhodnutia to je tiež dôležitá vec, ale často, a nie je to len o Bangladeši, často zistíme, že už existujú legislatívne iniciatívy a príslušná legislatíva, ktorá ale nebola riadne implementovaná. A toto práve povedal kolega predrečník, je dôležité spolupracovať s miestnymi úradmi. Nemali by sme sa chovať ako nejaký univerzálny zákonodárca, my Európska únia. Je treba zdôrazniť jednu vec v súvislosti s tým, čo podal pán komisár. Čo sa týka ľudských práv a slobod a práva jednotlivca, práv jednotlivca, k tým by sme všetci mali mať prístup. A deklarácia OSN hovorí, že v článku 3, že by sa mala že každý má právo pracovať a slobodne si zvoliť povolanie za dobrých podmienok a má nárok na ochranu pred nezamestnanosťou. Každý bez výnimiek má právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu. Každý, kto pracuje, má právo na spravodlivú odplatu pre seba, pre svoju rodinu a taktiež tie podmienky musia byť dôstojné človeka a musia byť, pokiaľ je to potrebné, nahradené inými e, spôsobmi sociálnej ochrany. Takže každý musí chrániť v EÚ záujmy týchto osôb. No a pani predsednička, myslím si, že toto ešte nebolo povedané dosť jasne, napriek tomu, že tento dohovor bol podpísaný členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem. Pán Lange, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, milé kolegyne, milí kolegovia. Primerná dovozná cena rifli z Bangladeša je asi 6,50. Keď teda tieto rifle sa dostanú do Európy. No a keď sa na to presne pozriete, tak si musíte uvedomiť, že takúto cenu dosajete len prostredníctvom naozaj extrémneho sociálneho dumpingu. Pretože tieto rifle sa potom nepredávajú za 7 eur, ale za 60, 70, niekedy až 100 eur alebo viac. Takže tu je jednoznačná zodpovednosť výrobcu v rámci celého reťazca. No a komisia by mala využívať tento e, systém e, GSP a musíte zaručiť, aby kolegovia v Bangladeši mali možnosť sa prieť kolektívne za svoje práva, ale taktiež sa musí zaručiť ich právo odmietnúť pracovať za nevhodných podmienok v továrniach bez toho, aby im boli uložené nejaké pokuty. Takže myslím si, že v kontexte toho, čo chceme dosiahnuť v Bangladeši, je toto zásadné. Ale čo robia naše podniky? Môže to byť obec pravda, že sa musia stať dve nehody na to, aby podniky dobrovoľne vyhlásili, že zlepšia bezpečnostné normy v továrniach. Sú tu koncerny ako Metro, Walmart alebo MKD, ktoré nepodpísali tento dokument a myslím si, že to nie je dostačujúce. Musíme jasne povedať, že európske podniky v rámci celého reťazca majú určitú zodpovednosť, ktorú musia implementovať do praxe. Takže, pán komisár, keď si sadnete v júni so zastupcami podnikov, tak prosím, tlačte na nich, aby dobrovoľne dodržiavali podmienky OECD vo všetkých zahraničných e, továrniach a nielen v Bangladeši, ale aj v iných tretich krajinách. Ďakujem. Ďalej pán Görens. Minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Európska únia je najväčším exportným trhom textilu z Bangladeša a ľudia teraz zaplatili vlastným životom, pretože tam boli naozaj otrasné pracovné podmienky, stovky z nich stratili život a mnohí ľudia trpeli v tých nedávnych katastrofách a už veľa toho bolo povedané o dôležitosti toho, aby sme niečo zmenili ale v skutočnosti sa stalo pravidlom tvárou v tvár týmto dramám, že tam ľudia trpia. Predovšetkým sú to ženy. Čo sa týka e, potenciálne zmeny, tak možno by sme zmeniť naše spotrebiteľské návyky. To by možno zmierniť dôsledky týchto situácií. Ale všetky tieto iniciatívy a opatrenia, ktoré tu zavádzame, nestačia. Problém je ten, že žijeme v systéme globálneho obchodu, ktorý umožňuje formy vykoristovania z 19. storočia na trhu 21. storočia. Takže komisár hovoril o štandardoch Medzinárodnej organizácie práce, hovoril o úlohe OECD a nezabudol spomenúť dôležitosť e, CSR, a to je veľmi dôležité, ale povedal, že to nie je len výzva pre sektor obchodu. V každom prípade by som vám chcel dať viac informácií a odpovedať na otázky ktoré tu boli položené. Pokiaľ všetky opatrenia, ktoré ste spomenuli, nám neprinesú výsledky, ktoré očakávame, tak potom komisia by nemala povedať, že VTO by taktiež mala mm, zaviesť nejaké e, trestajúce trestajúce opatrenia alebo sankcie, aby sme potrestali toto moderné otroctvo, aby sme tieto podniky prinútili, aby okamžite prestali s takýmito praktikami. Ďakujem. Takže predtým, než budeme pokračovať v diskusii, by som chcela privítať delegáciu komisie Mexického parlamentu, ktorý vedie